Medzinárodnému e, e, výskumnému a technologickému centru. E, toto bolo vytvorené v čase úzkej spolupráce medzi bývalými nepriateľmi z studenej vojny, aby sa, zabezpečilo, aby sa, aby sa aby vlastne vedomosti nespatli do správnych rúk. Potom však Ehm, došlo k tomu, že Ruská federácia sa rozhodla e, stiahnuť svoju participáciu. V roku 2010 začalo to platiť do júla e, minulého roka. Ehm, následne sa vyrokovala nová e, dohoda a centrum sa presunulo do Astany v Kazachstane. Rada požiadala parlament o jeho súhlas s tým, aby sa mohlo po, pokračovať s touto novou dohodou. Takže e, dohoda o pokračovaní ISTC e má zabezpečiť, aby e, prebiehajúce nové projekty naďalej vlastne pokračovali so zmeneným členstvom, s rozšíreným, rozšírenou geografickou pôsobnosťou a inovanými cieľmi. Pán Brok navrhuje, aby sme udelili súhlas, aby sa zabezpečila kontinuita tohto veľmi dôležitého projektu, ktorý podporuje globálnu a regionálnu bezpečnosť e, za asistencie finančnej a administratívnej zo strany EÚ. Pripomínam, že návrh na pozmeňovacie, e, e, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 25. október, 12 hodín na obed. Hlasovanie na fete bude 29. novembra. Plénum by malo hlasovať e, budúci rok v januári o tejto. Ďakujem, pán Galer. Teraz dávam slovo tieňovým správodajcom. Želáte si vystúpiť? Nie. E, pozm- pardon, nevidel som vás. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. E, Prirodzene aj my sme toho názoru, že toto centrum je potrebné a veľmi e, je to zlučiteľné s tým, o čom budeme hlasovať e, budúci týždeň, teda o uznesenie o nukleárnej e, bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní. Otázkou je naďalej, ako toto centrum má vyzerať do podrobnosti, ale o tom nerozhodujeme. My môžeme povedať iba áno alebo nie. A e, v tomto prípade je naša odpoveď úplne jednoznačná, myslím. Ďakujem. Pripomínam, že lehoda na, lehota na predpokladanie pozmenujúcich návrhov je 25. októbra poludne. a hlasovať v našom výbore budeme 29. novembra a hlasovanie v pléne sa predpokladá v januári 2017. A teraz môžeme prejsť k bodu o Európskej azylovej agentúre. Ako som povedal, eh, pre, lehota na predkladanie pozmeňcích návrhov k predchádzajúcemu bodu je 25. 25. október 2016. A pokiaľ ide o Európsku e, agentúru pre azyl spravodajkyňovej pani Manesku a cieľom je vylepšiť celkový spoločný európsky azylový systém a, a tak, aby vlastne Európska únia mala jeden orgán, ktorý by sa snažil zle vylepšiť fungovanie všetkých azylov, azylových e, procedúr. Toto by mohol byť jeden z nástrojov, ktorý by e, mal prekonať tie štrukturálne nedostatky. A teraz dám slovo pani Manesku, ktorá tu nie je prítomná, takže dávam slovo zástupcovi, nech sa páči. Tetina. Thank you for the floor, Mr. Chair. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť v mene mojej váženej kolegyne, pani Ramany Manesku. Prečítam text, ktorý mi postúpila. Pokiaľ ide o návrh e, stanoviska nášho e, výboru k e, teda správe výboru LIBE, pokiaľ ide o Európsku, e, teda agentúru Európskej únie pre azyl, e, ktorá mení rozhodnutie 439. E, Chcel by som vás informovať, že pani, teda, teda samozrejme Ramona Manesku vás informuje, nie ja, lebo ja len čítam tento návrh. Cieľom to, tohto návrhu je posilniť úlohu EASO a vyvinúť vy, vy, navrhnutie z EASO agentúru, ktorá by e, zjednodušovala implementáciu a fungovanie e, spoločného európskeho azylového systému. E, EASO sa vytvoril v roku 2011 a neustále podporoval členské štáty pri uplatňovaní aktuálnych pravidiel a pri fungovaní existujúcich nástrojov. Aby sme odrazili tento vývoj, komisia navrhuje zmeniť e, názov EASO na e, agentúru a teda vytvoriť e, z tohto orgánu naozajstnú plnohodnotnú agentúru, ktorá by poskytovala podporu členským štátom v vrátane praktickej kooperácie výmeny medzi členskými štátmi a podporovala aj E, distribúciu žiadostí pre medzinárodnú e, ochranu a pomáhala hodnotiť e, príslušné kapacity v členských štátoch. Myslím, že musíme naozaj dohlbky zanalizovať text a zvážiť, či môžeme efektívne reagovať na reálne politické výzvy, pred ktorými stojí EU v oblasti migrácie a azylu tým, že vytvoríme takúto e, novú e, agentúru a poskytneme jej nové nástroje na to, aby riešila nedostatky aktuálneho systému, e, ku ktorým patrí neproporčný nápor na niektoré členské štáty v oblasti teda migrácie. Vyžiadala som si stanoviska zo strany viacerých nezávislých združení a organizácií a oboznámim s nimi tieňových spravodajcov. Lehota na predostieranie pozmeňujúcich návrhov je 25. E, október. 29. E, novembra sa potom bude na výbore hlasovať o správe. Prvé zasadnutie tieňov spravodajcov sa bude konať 16. E, novembra. Som si istá, že budeme mať dobrú spoluprácu a čakám na akékoľvek vaše návrhy či otázky, ktoré by ste mohli mať k zneniu môjho návrhu. Ďakujem, Ramona Manesku. Ďakujem, pán Štetina. A teraz Páni, pán Androlakis. Eutečenická kríza nám ukázala, že súčasný systém, ktorý aj v tých najlepších e, prípadoch e, zaznamenával ťažkosti, už absolútne nefunguje a spoločný systém to je len názov, pretože zodpovedné zaň sú jednotlivé členské štáty. Myšlienka skonsolidovať nariadenie je dobrá, ale bohužiaľ návrh komisie nie je taký ambiciózny, ako by sme si boli želali. Ak chceme spoločný európsky systém, tak by sme sa mali pozrieť na to, ako by tento, aké Akú kompetenciu preskúmávať nové žiadosti o azyl by mal tento orgán a ako by sa to delilo medzi jednotlivým a členskými štátmi? To by si vyžadalo posilnenie personálu aj vybavenia tohto organizmu. E, e, skúsenosti s európskymi e, pohraničníkmi sú pozitívne a členské štáty by mali viac prispieť do riešenia tejto krízy. Takže my e, e, žiadame, aby všetky členské štáty rešpektovali svoje záväzky a povinnosti. Sme za to, aby sa vytvorili zoznamy bezpečných krajín, bezpečných tranzitných krajín, prechod e, po, vlastne stanovisko komisie by malo byť povinnosťou. Komisia by mala e, sa takisto zaviazať a publikovať analýzy o situácii v krajinách pôvodu a takisto tých krajín, ktoré sú na, našej, na našom zozname bezpečných krajín. A takisto by sa mala hodnotiť kapacita týchto krajín spolupracovať, najmä pokiaľ ide o E, Európsku úniu a jej vnútorný priestor. Ja súhlasím so správodajkyňou a správodajkyňou z výboru LIBE e, v tom zmysle, že je dôležité, aby sme zabezpečili väčšiu mieru spolupráce medzi týmto organizmom a vysokým komisárom pre utečencom, ktorý má veľké skúsenosti. Ďakujem, pán predseda, za možnosť vyjadriť sa v mene Marieli Desarnes Naši kolegovia tiež migrujú a musíme e, preberať za nich ich zodpovednosti. Takže prečítam teraz e, posolstvo od Marieli. E, ja samozrejme plne súhlasím s tým, o čo ma požiadala, aby som postúpil pri tejto príležitosti tomuto výboru. Zhodujeme sa v tom, že je na čase, aby EÚ a jej členské štáty poskytli koherentnú stratégiu pre vytvorenie skutočnej e, azylovej migračnej politiky. Členské e, e, štáty EU musia zdieľať zodpovednosť v oblasti dohľadu nad ich vonkajšími hranicami, či už pozemnými, ako aj námornými. Preto ja, teda Mariel, podporujem všeobecné smerovanie tohto legislatívneho návrhu Európskej komisie. Spolu s návrhom, ktorý je e, pred nami, Mariel chce zdôrazniť tri body, ktoré by mohli text obohatiť. Je tu potreba zlepšiť legál, systém legálnej migrácie v EÚ, e, teda týkajúci sa e, ekonomických migrantov, možno za pomoci kvót. Po druhé, e, v spolu, spolupráci s e, delegáciami EÚ v tretich krajinách musíme detekovať potenciálnych e, migrantov a varovať ich pred nebezpečenstvami a možno napadať ich, aby vo svojej krajine pôvodu predostierali svoje žiadosti o azyl. A pokiaľ ide o tranzitné krajiny, treba ich zapojiť do boja proti prevádzačom a za tým účelom by EÚ mala pre bezpečnosť vlastných e, e, hraníc a príjmanie e, týchto utečencov zabezpečiť príslušné zmeny. Ďakujem, Ďakujem pán Sakorafa. Ďakujem, pán predseda. Nariadenie, o ktorom dnes hovoríme, má za cieľ posilniť právomoci organizmu pre azylovú politiku, aby vylepšil situáciu v oblasti európskej azylovej politiky, najmä preto, že národné systémy sú poznačené istými štruktúrálnymi slabosťami. Minulé skúsenosti z uplynulých rokov nás e, upozornie na to, že ak má byť tento systém efektívny, musí byť spravodlivejší. Ak nebude rešpektovaný princíp spravodlivosti, obávam sa, že e, nové dublinské nariadenie E, sa veľmi skoro zrúti. Takže e, to by bola naozaj veľká chyba, keby sme e, toto nariadenie skúmali prvok po prvku bez toho, aby sme sa pozreli na ďalšie návrhy ohľadne azylu. Pokiaľ ide o organizmus pre azylovú politiku, tak chcem pripomenúť, že otázky najmä pokiaľ ide o úlohu tohto organizmu, pomoc, ktorú bude poskytovať členským štátom pri spolupráci s tretimi krajinami, ako aj jeho organizácia. To všetko by ma, tam malo byť zahrnuté a myslím si, že parlament by mal zohrávať e, dôležitejšiu úlohu, to je nevyhnutné a takisto aj v administrácii administratíve. Toto sú prvky, ktorými by bolo tento text vhodné vylepšiť. To sú všetko veľmi dôležité veci pre všetkých. My sa nachádzame vo veľmi zložitej situácii a preto si myslím, pán predseda, že ten kalendár je naozaj veľmi, veľmi napätý vzhľadom na to, že na budúci týždeň máme plenárnu schôdzu. Takže, pán predsedajúci, aby sme mohli skutočne lepšie vykonať našu zodpovednosť, chcel by som požiadať o predlženie lehoty na predkladanie pozmejúcich návrhov do pondelka 31. októbra, teda po plenárnej schôdzi. To by veľmi uľahčilo celú procedúru. Ďakujem. Senora Valero. Pani Valero. Tak Ďakujem, pán predseda. Chcela by som začať so všeobecnou otázkou, e, tak ako to spomínala pani Sakurafa. Pripravuje sa veľa legislatívy v oblasti e, azylov. Možno by sme sa mali snažiť o e, koherentný prístup v tejto oblasti. Inak je tu riziko, že príjmeme v jednej sfére rozhodnutie, ktoré e, nebude v súlade s inými. Takže bolo by dobre vytvoriť tu jeden balíček e, v tejto oblasti. Myslíme si, že je dobré posilniť EASO. V rôznych e, členských štátoch veci fungujú odlišne. Niektoré členské štáty majú dlhoročné skúsenosti s príjmaním žiadateľov o azyl a s celým azylovým procesom, iné nemajú žiadne začínajú od nuly, takže vyžaduje si to naozaj lepšiu spoluprácu, lepšie zdieľanie know-how. Aby sme zabezpečili jednotnejší prístup k príjmaniu žiadateľov o azyl, inak sa nikdy nevysporiedame s problémami, ktoré e, tu momentálne máme. Je dôležité, aby ľudia mali prístup k azylovému procesu, tak to momentálne nie je ale zároveň, okrem toho, že potrebujeme zmeniť veci, tiež musíme zabezpečiť, aby každý mal prístup k základným e, právam. A možno by bolo dobré e, poukázať na špecifické e, práce, ktoré by zabezpečili, aby toto bolo zagarantované. A hovor, hovoríme tu aj o možnosti odvolať sa proti rozhodnutiam. Zvýšená zodpovednosť musí byť v súlade s vyššou transparentnosťou. A to e, by sa týkalo obzvlášť dohod s tretími krajinami. Návrh, e, ktorý je v našich podkladoch, e, nasleduje to, čo som tu spomenula do určitej miery, ale myslím, že by sme mali e, pripraviť aj určité pozmeňovacie návrhy s cieľom vylepšiť text. Ďakujem. Návrhom. My e, teda máme hlasovať 29. novembra na výbore, takže návrh pani Sakorafa nebude realizovateľný. Slovo by som teraz e, chcel udeliť e, zástupcom komisie. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj e, spravodajkyni za návrh tohto stanoviska. Komisia berie na vedomie navrhované pozmeňujúce návrhy, hlavne s ohľadom na to, čo sa týka spolupráce s ESVČ a Vysokým komisárom pre ľudské práva. Rada by som uviedla dva body, ktoré vyvolávajú nás obavy. Prvý sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 8. o článku 16 odsek 3 bod G to operat finančnej a technickej pomoci agentúre alebo agentúry. A táto otázka pri pomoci e, v relokácii, presídlovaní, e, transfere sú, je otázka, ktorá teda týka reformy o reform, e, teda otázok o reforme Dublinu. Je to aktuálne v tomto kontexte k pozmeňujúcemu návrhu číslo 4. ktorý si vyžaduje e, súhlas e SVČ a nielen komisie e, pri pracovných dojednaniach s tretimi krajinami. Myslím, že to je odchýlka od spoločného postupu v centralizovaných agentúrach, čo podporuje Európsky parlament, Rada a komisia. A to si vyžaduje len odchádzajúci súhlas komisie. No, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a tým sme odbavili tento bod programu. No a teraz počkáme na premiéra Sri Lanky.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 E, vonkajšie vzťahy a máme stret, zasadnutie s premiérom e, Sri Lanky, máme tu pána, dávam slovo pani veľvyslankyni. Is... Ďakujem veľmi pekne. Je to nezvyčajná situácia pre, pre mňa. Uh, sedím tu v strede a predsedám zasadnutie výboru pre zahraničné veci. Ďakujem veľmi pekne za to. A ja to robím ako predsednička pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou Európskeho parlamentu. Takže v mene výboru a delegácie by som rada primítala premiéra Sri Lanky, pán Ranila Vikremesingého, ktorý prišiel tiež s ministrom spravodlivosti. Takže práva a poriadku a vedľa premiéra je tiež veľvyslanec Sri Lanky pri Európskej únii, pán Rodný Pereira. A je tu medzi nami aj viacero členov diplomatického zboru pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou. Vítam veľvyslancov Pakistanu, Malediu, Butánu a ďalších zástupcov, ktorí sú tu dnes prítomní predtým, než dá slovo, dostane slovo premiér, rada by som povedala pár slov na úvod. Samozrejme, dnešnú návštevu vnímame ako uznanie toho, že Sri Lanka a Európska únia budujú e, dobré vzťahy, konštruktívne angažovanie, angažovanosť ako partnery a myslím, že to treba povedať eh, od volie v minulom roku. Vzťahy neboli vždy také bezproblémové, ako by mohli byť, ale vidíme náznaky pokroku a je to jasné z ďalších zasadnutí, ktoré, na ktorých ste sa zúčastnili počas vašej návštevy v Bruseli tento týždeň. No a snahy o zmierenie, a spravodlivosť a hospodárskú obnovu po ukončení občianskej vojny a konfliktu v 2009, ako vieme, Európska únia veľmi podporuje právny štát a dodržiavanie ľudských práv a dobrú správu a vládu. V čom vaša vláda dosahuje pokrok a nás by to zaujímalo, aj čo, čo nám k tomu poviete dnes do obeda, e, veľmi dôležitou témou diskusí e, počas vašej návštevy sú otázky obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Sri Lankou. A e, to ukazuje opätovná žiadosť vašej krajiny o štatus GSP+, e, možno členovia vedia, že v minulosti tento štatút e, vaša krajina stratila, nežiadala o ne a vtedy to vyvolalo viacere, viacere, vtedy e, vlastne sa objavili viaceré obavy zo situácie v oblasti ľudských práv na Sri Lanky. Takže žiadosti o štát, udelenie štátu GSP Plus sa o tom bude hovoriť. No, vieme, že vaša krajina stojí pred mnohými výzvami, a vy ste to jasne povedali, takže našich členov, členov nášho výboru by zaujímalo otázky o občianskej vojne, vojenské vzťahy, ktoré spôsobujú obavy, hlavne v severnej časti, medzietnické a medzináboženské napätie, ste si ľudia uvedomujú, obavy, nie len otázky menšinového obyvateľstva, ale tiež aj radikalizácie buddhistického spoločenstva. No a boj proti chudobe samozrejme tiež. No a vzhľadom na našu geografickú situáciu nás zaujímajú tiež eh, že vzťa, vzťahy s susedmi Indiou, Čínou a tiež eh, vzťahy v rámci SAPA, pre spoluprácu z juhovýchodnej Ázie. Ja by som vás chcela tiež privítať v mene eh, Výboru pre zahraničné veci, ale rovnako by som chcela povedať ja pár slov, ako eh, vedúce delegácie eh, pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou. Delegácia o pár dní pôjde na oficiálnu návštevu do Kolomba, na to sa veľmi tešíme. Naposledy sme tam boli v roku 2013, takže nás zaujímajú zmeny. Na meste táto misia bude pozostávať z dvoch dní oficiálnej Kolumbe a potom sa pôjdeme pozrieť na niektoré projekty financované z EÚ. Na tejto misii sa zúčastnia štyria členovia, Tomás von Ulrike Mullen a Said Karim, ako stály správodajca vo výbore pre medzinárodný obchod. Slovo by som teraz rada odozdala jeho excelencii premiérovi, na približne 10 minút a potom sa uskutoční diskusia. Takže ďakujem veľmi pekne, srdečne vás vítame. Ďakujem pekne. No a začneme. Ja som eh, prišiel, uskutočnilo sa, uskutočnili sa vynikajúce diskusie s vašou výskou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku, s predsedom Európskej rady, s predsedom Európskej komisie a predsedom Európskeho parlamentu. Keď sa pozrieme na vzťahy medzi Európskou úniou a Sri Lankou. Ja som tu bol v roku 2002, keď sme pracovali na uších vzťahov medzi Európskou úniou a Sri Lankou, kam patrilo aj žiadosť o prostriedky GSP+, a to nasledovala ďalšia váda prezidenta Kumana Tungu. Bohužiaľ, vzťahy medzi EÚ a Sri Lankou počas poslednej vlády boli narušené a dôvody sú veľmi dobre známe. No a v tejto téme názory našej strany, ja som bol lídrom opozície a ďalšie strany v opozícii mali k tomu na to rovnaký názor a podobný názor ako Európska únia. Ja som dneska hm, sa stretol s Jean, Sri Lanke, no a všetky naše snahy smerovali k tomu, ako vytvoriť plne funkčnú demokraciu na Sri Lanke no a na konci vojny, ako zajistiť národné zmierenie. A zabrániť opätovnému vzniku medzietnických napätí na Sri Lanke. No a veľká časť politických strán, a tak ľavica, aká aj pravica, nami, tam zastúpení, uh, tam zastúpení Tamíli, uh, maslimi, občianská spoločnosť, odborové zväzy, všetci sa spojili na to, aby vytvorili jednu politickú alianciu, aby postavili jedného prezidentského kandidáta do volieb. Zvolili sme ho. A ktorý začal implementovať tento prístup 19. Eh, novelizácia ústavy, znížiť eh, výkonné právomoci prezidenta a opätovné zavedenie nezávislých eh, výborov, ktoré boli zrušené. No a najvyšší sudca, ktorý bol, alebo najvyšší prokurátor, generálny prokurátor, ktorý bol odvolaný z funkcie, bol okamžite opätovne vymenovaný. No a tento nasledujúcich dňoch povedal, rezignoval, pretože povedal, že sme eh, len eh, opätovne vytvorili princíp, nechcem byť v tom úrade a generálny prokurátor by mal eh, vzísť z konzultácií no to prvý krok pri opätovnom vytvorení nezávislého súdnictva minister spravodlivosti žiaľ do Ženevy povedal, že musíme to vyriešiť, no a to bola doteraz najväčšia úloha. Máme ministrov zo všetkých strán, ale okrem toho dve najväčšie strany vytvorili vládu, tretia najväčšia strana je Národnej aliancii a sú lídry opozície. Oni spolupracujú s nami na úlohe zmierenia, týka sa to Tamilov, severu, takže v politickom systéme sledujeme úzku e, koordináciu medzi prezidentom, novou lídrov opozície na to, aby sme e, vytvorili normálne a zavedli normálne vzťahy medzi jednotlivými etnickými skupinami. My sme prijali zákon o slobode informácií. Vytvorili sme úrad pre nezvestných. A teraz bežia diskusie, kto by mal byť menovaný. Sú tam rôzne zaujímavé skupiny. Skoro očakávame záverečné rozhodnutie. No a pripravujeme zákony na zaistenie komisie pre zmierenie. Zloženie Najvyššieho súdu je predmetom diskusí, ale pripravujeme novú ústavu a hovorí sa o tom, či by sme mali zvýšiť počet sudcov, pozorovateľov. O tom sa všetko hovorí teraz spolu s volebným systémom, ako rozšírime právomoci, ktoré majú rady. A ako formujeme predsedníctvo? Počet ľudí o väzeniach sa výrazne znížil. Ako vám povie minister pre práva a poriadok, ten vám povie konkrétne čísla. Sri Lanská armáda dá pôdu v ktoré v roku 2019 uvoľníme stále približne 300 hektárov. E, je predmetom sporom, ale teraz sa tam vybudujú domy. Vláda o tom už vedie diskusie. Hovorí sa o tom, či by sme mohli postaviť tradičné e, stavby, jednoposchodové domy, panelové domy alebo viac poschodové budovy. Musíme mať verečné rozhodnutie z, od, z Jeffny a provinčnej rady na to, aby sme mohli začať s prácou a pokračovať aj v budúcom roku. Aktívne diskutujeme, aby sme zaistili, že budeme mať záverečnú dohodu do marcového zasadnutia v Ženeve. Ľudskoprávne štandardy nové nezávislé komisie budú fungovať. No a ja som chcel vám oznámiť a tak stručne základné informácie, že iste budete mať veľa otázok no a na to budete mať priestor. Ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné slova a som si istá, že poslanci budú mať otázky. A ja by som rada ešte povedala, že vo všetok do obeda na zasnutiach počas týždňa zasadnutia poslaneckých klubov nie je e, ten najsilnejší jedna z najväčších skupín je mimo na zasadnutí. Takže myslím, že otázky Začneme ako prvý dostane slovo pán Kán. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. E, vážený premiér, e, Rád by som, rád by som vás privítal. Je pekné vypočuť si, čo ste povedali. Je tiež e, pekné, že sa zlepšujú vzťahy medzi Sri Lankou a EÚ. Ja som mal tú, tú čest navštíviť vašu krajinu. Je to nádherná krajina a Máte tu vynikajúceho veľvyslanca, ktorý vykonáva vynikajúcu prácu. Ja som sa chcel spýtať jednu otázku. A totiž e, môj pôvod tiež siaha do juhovýchodnej Ázie, takže tak ako vy aj ja, neviem, túto časť sveta, no a SARK je veľmi dôležitá organizácia, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri zaistení toho, že celý región kračuje z toho pokroku, ktorý sa vyvíja. No a ja myslím, že KM vláda bude mať dobré vzťahy s Indiou a Pakistanom. Je tu ten spor o Kašmír, ktorý už dlhé 10 ročia trápi konflikt, no a čo môže urobiť sa na to, aby pomohli, aby zaistili stabilitu. Nikto nechce vojnu, sine medzi Pakistanom a Indiou, my dve sú nukleárne veľmoci. Ako Sarko môže zohla, zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riešení, riešení konfliktov v regióne, na to, aby z toho profitoval celý región? Dobre, takže najskôr položíme otázky a potom ich zodpovedajte. Pán Gáler, nech sa páči, áno. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež eh, ďakujem a chcem srdečne privítať a eh, premiéra. Rád by som povedal, že si veľmi vážim a oceňujem domácu situáciu, vnútornú situáciu a veľký potenciál eh, zmierenia, ktorý ste našli. A v postkonfliktnej fáze, musím povedať, keď som bol relatívne mladý, a keď som pravidelne počúval BBC World Service, tak si spomínam, že vtedy som spoznal mesto ako Trinko, Mali, Jaffna, Batikaloa. Nebolo to v pozitívnych eh, eh, nebolo to pozitívne okolnosti a preto som si bohužiaľ zapamätal tieto mená, keď som bol ešte rád mladý. A som rád, že teraz tieto mestá nie sú symbolom násilia, konfliktov. No a moja otázka ide rovnakým smerom ako môj predrečníka, ak existujú krajiny, ktoré prekonali vnútorný konflikt v porovnaní s Indiou a Pakistanom, ste relatívne malou krajinou a niekedy to môže mať aj pozitívny efekt, že nepredstavujete nebezpečenstvo pre žiadneho susedov, ale môžete zohrávať úlohu mediátora medzi dvoma väčšími krajinami, ako India a Pakistan. Kolegovia sa sústredili viacej na SARC ako inštitúciu a, to právom možno tiež bilaterálne alebo trilaterálne, by ste mohli ponúknuť niektoré rady o tom, ako riešiť vnútorné konflikty a má to tiež externý mohol, Nie je to len interný indický konflikt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa dostane pán Austrevičius. Ďakujem pekne, predsednička. Vážený pán premiér, vítam vás v Európskom parlamente. Veľmi rád som, že vás môžem privítať v mene skupiny Alde, ja sám som koordinátorom skupiny vo výbore pre ľudské práva a, a spýtam sa vám vás vlastne, niektoré otázky z tohto pohľadu tohto, tejto konkrétnej oblasti. Ja samozrejme tiež si želám, aby Sri Lanka sa dobre vyvíjala. Je to postkonfliktná situácia, ktorá si vyžaduje závažné zváženie, e, prerobenie zákonov a legislatívy, čo by mohlo priviesť krajinu k novej budúcnosti. No a keď vaša krajina je v procese prepracovania antiteroristických zákonov, tieto zákony sa špecificky týkajú zadržiavaných osôb a tých, ktoré, tých osôb, ktorí prešli s tými postupmi. No a moja otázka je, ja sa pýtam, akom rozsahu tento zákon bude súhlasiť s medzinárodnými ľudskými právami a môžete nám povedať niečo o tom, v akej situácii sa nachádza tento zákon teraz na to, aby sme to lepšie pochopili. A druhá vec sa týka možnosti zapojiť nezávislých účastníkov do mechanizmu zodpovednosti pravdepodobne súhlasíte s tým, že je veľmi dôležité zajistiť legislatívu, aby legislatíva v vašich krajinách zohľadnila osvedčené postupy a rady expertov na to, aby sa predišlo zbytočnej neefektivite tých legislatívnych aktov, ktoré vaša krajina teraz vypracúva a pripravuje. Ďakujem pekne. ešte ďalšie tri otázky. A tu ma ja by som rada položila jednu. A, pán Kalbe, nech sa páči. Ďakujem pekne. A, ďakujem pekne, pán premiér. Ja by som sa chcel pridať tým kolegom, ktorí vás privítali dnes na pôde Európskeho parlamentu. Ja uh, neviem, uh, Sri Lanku a uh, Ja som minulý rok a mal to šťastie, že som mohol navštíviť túto krajinu. Je to nádherná, úžasná krajina, veľmi privetivá a ľudia sa tešia na budúcnosť po tragédii v minulých rokoch. Ja mám malú firmu, som aj poslanec a chcel by som sa spýtať na Brexit a ako, aký, aký tu budeme dopyt na, na vzťahy ja vediem firmu na základe dvoch princípov. Prvé príležitosti. Ja by som sa spýtať na Brexit, či to otvára príležitosti pre Sri Lanku, pre región a pre Commonwealth. Ja by som nechcel, aby vzťahy medzi EU a Britániou boli nahradené Commonwealthom, nechcem, nech sa obnovovala stará ríša. Takže e, zaujímavé by ma vaše e, pripomienky o príležitosti z hľadiska Commonwealthu a Veľkej Británie, ako to môže nasledovať. No a ďalší princíp je e, konkurencia. No a na to, aby podniky boli úspešné, musia byť konkurencieschopné. A mňa by zaujímali vaše myšlienky, myšlienky a podnety k tomu, ako to mohlo viesť k konkurencii schopnejšej európskej Európe. Ešte ja musím hovoriť, že my sme boli na rôznych stranách a slovo dostane teraz pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť mojim jazykom. Dovolte mi, pán premiér, aby som vás ubezpečil, že moje vzťahy s vašou krajinou sú veľmi osobné. Už dávno vás obdivujem. Ja som bol na Sri Lanke pred mnohými rokmi a mal som možnosť vystúpiť až na vrchol Adamovej hory a to bolo v čase, keď sa rozhorel konflikt s Tamilmi. A ja by som sa chcel spýtať, ako teraz Sri Lanka rieši problematiku národnostných menšín? Ďakujem za odpoveď. Thank you. Um, Mr. Flynn? Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán premiér, Rád by som vstúpil do súťaže s pánom Gálerom, ale už tu nie je. Ja sa totiž e, spomínam na to, e, čo sa dialo v Ceylone teraz e, na Sri Lanke. E, to bolo ešte začiat s pani Bandera Najke. ktorú som e, e, spoznal z obdobia aj premiér 177 77 a alebo v 60. rokoch ešte a potom ešte vietnamská vojna. E, e, mi prichádzajú na um, keď si spomínam na toto obdobie, ale rovnako ako pán Štetina to povedal, ja mám tiež veľmi osobné prepojenie so Sri Lankou, pretože jeden z mojich najlepších priateľov je jedna dáma zo Sri Lanky, ktorá žila vo Viedni a teraz e, žije v New Yorku a máme veľmi úzke prepojenie e, medzi našimi rodinami, ale o tom e, nechcem hovoriť. Chcem sa len stručne spýtať, keď že za sebou máte veľmi dlhú a nepríjemnú vojnu vo vašej krajine, Ospravedlňujem sa, že som prišiel trošku neskôr, nemohol som tu byť úplne e, od začiatku vášho prejavu. Chcem sa spýtať, či si myslíte, že táto strašná vojna je už naozaj úplne e, ukončená, alebo či vidíte nejakú možnosť, že by mohla znovu vypuknúť. E, že by mohli byť určité aspekty, ktoré sú teraz e, zatienené, ale že by sa e, ten konflikt mohol znovu vznietiť. Neviem príliš veľa o tom, takže možno by ste nám mohli vysvetliť, ako vnímate situáciu aktuálne. Thank you. And um, I would like to add a question as well about... Ja mám tiež otázku k dopadom na ekonomiku momentálne opatrenia, ktoré príjmate e, v boji proti chudobe. Keď sme boli naposledy na Sri Lanke, jedna z oblastí, e, ktoré sme navštívili, boli čajové plantáže a videli sme tam určitý pokrok, ale bolo tiež zrejmé, že e, e, zamestnanci tam e, žili naozaj v veľmi skromných podmienkach a takisto aj konflikt, rozvoj krajiny poškodil. Takže možno keby ste mohli sa vyjadriť k tomu, ako vidíte toto, či, či sa to a ako sa to mení. Veľa otázok už zaznelo, otázky týkajúce sa SARK, vnútorných konfliktov, zákonov, preboj proti terorizmu, či konflikt je už ohraničení, čo e, robiť v oblasti e, zmieru, e, podnikateľské príležitosti, aj teda v rámci Commonwealthu. Konalo sa tam nedávno na Sri Lanke aj stretnutie šéfov štátov krajín Commonwealthu. Takže nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľa otázok. Kašmír je považovaný za bilaterálny spor, takže nediskutuje sa o ňom e, mimo a ale my sme vždy hovorili o SARK ako o mieste, kde lídry na neformálnych e, stretnutiach by mohli diskutovať o Kašmíre. Takže e, načetávali sa príležitosti pre lídrov Indie a Pakistanu diskutovať o tejto e, téme. Takže pravidlom SARK bolo, že by sa mohli poskytnúť e, priestor e, pre oboch lídrov, e, pre ich vzájomné diskusie. E, ale tiež využívame SAK na podporu regionálnej spolupráci v iných oblastiach, e, v kultúrnej, vzdelávacej, dopravnej sfére, aj mnohých ďalších, tak aby e, sa znížilo napätie medzi krajinami. Ale na, šťast, na nešťastie e, v poslednom roku približne prestalo dochádzať k pokrokom kvôli situácii v Kašmíre a hraničný terorizmus bol eh, veľmi dôležitou témou. Posledné zasunutie sa ani nemohlo konať. Eh, kvôli teda napäťu v Kašmíri a hraničnému eh, terorizmu sa musel, teda bolo toto stretnutie sa zrušené, takže zatiaľ je to aktivita prerušená na, te, na tomto poli, ale teda opakujem, Kašmír je bilaterálna otázka. Ale potom je tu ešte otázka samitov e, e, SAK, ale Kašmír je naozaj otázkou pre obe vlády. My však sa budeme snažiť všetko, čo je v našich silách, aby sme e, pomohli k znižovaniu napätia. ale konflikt sa zatiaľ nedá riešiť, pretože obe strany sa nestretávajú, no a e, má to negatívny e, dopad aj na e, SAK. Takže takáto je momentálne realita. Nemôžem vám povedať, aká je posledná najnovšia pozícia, pretože náš e, prezident e, bol v GOE na stretnutí BIMSTEC, to je ďalšia regionálna organizácia, e, ktorej členom je India, Sri Lanka, Bangladeš, Myanmar a Thajsko. E, e, cieľom je vybudovávanie e, cestnej siete. Zároveň sa konalo stretnutie BRICS. A už som sa diskutovala na BIMSTECu. To zatiaľ nevieme. Ja som opustil krajinu a pár hodín po mne sa vrátil pán prezident, takže nemám najaktuálnejšie informácie. No a pokiaľ ide o e, pokračovanie záku, e, určite tam nebude vojna, nevidím ju v dohľadne, ale indická strana trvá na tom, aby sa prijali veľmi silné opatrenia e, proti cezhraničnému terorizmu. Niektoré z nich by mohli byť veľmi, veľmi silné, takže možno bolo vhodné nechať prejsť e, určitý čas a potom porozmýšľať, ako e, riešiť túto otázku. Ale ak by sme neboli úspešní, tak e, budúcnosť sa ako bude obmedzená. Nie je to pre mňa problém to tu opäť spomínať. No a k ďalším otázkam či je možné, aby znova došlo k vojne na Sri Lanke. Nie, myslím, že táto etnická vojna už e, sa skončila. Ale je veľa opatrení, ktoré musíme prijať, pokiaľ ide o e, národnostné menšiny. Okrem e, ľudskoprávnych otázok je tu naozaj otázka e, e, záverečného zmieru. E, pracujeme na, na Eh, uznesení. Mm, Parlament eh, pracuje na tejto téme. Eh, Snažíme sa o decentralizáciu moci na provincie. Ide teraz o vlastne konkrétne mm, vyformovanie, konkrétnu podobu toho návrhu. E, tiež máme aj členov parlamentu, ktorí boli v minulosti e, hlavnými ministrami, tých tiež e, by radi mali väčšiu moc. Takže uvidíme, ako sa to všetko, ako sa celý tento proces vyformuje. Ďalšia téma. Tu bude potrebný senát, ktorý by reprezentoval provincie. Tu máme problém, lebo sme akceptovali potrebu vzniku Senátu, to bol návrh TNE, e. ale Sri Lanka sa neodlišuje od e, vašich krajín a tie nechcú vidieť ďalších e, členov v oblasti legislatív, ktorých, alebo teda, za ktorých by bolo treba platiť Takže čo sme urobili je, že každá provinčná rada má zvoliť 5 členov, ich, ktorých budú za, e, zastupovať v Senáte. Takže tí by mali byť členmi už provinčnej rady, nemali by byť ministrami. Takže je to 5. E, e, nejde tu o zvýšenie Mm, počtu e, zamestnancov nie pôjde iba o vyplatenie doratočných diet e, pre cestu do e, Kolomba pre 5 ľudí za každú provinciu. Takže takto by sme sa to snažili riešiť. Parlament zvolí 10 členov tiež, takže by sme tam mali 55 členov Senátu, právomoci Senátu sa formujú, budú môcť žiadať parlament, aby znovu e, preveril legislatívu, pokiaľ ide o príjmanie legislatíve e, pre provinčné otázky. Tam budú mať rovnaké právomoci ako parlament. Takže v určitých e, oblastiach budú mať rovnaké právomoci. Tak to chceme ukotviť v ústave. Otázkou je teraz E, obnova e, budov, domov, e, spätné presídlenie. Sú určité dediny, kde sa bojovalo a tam boli domy zničené. A teraz, keď sa budú znovu obnovovať domy, tak tie obnovené budú vyzerať lepšie než predtým. Takisto elektrina bude zavedená do určitých oblastí, kde predtým nebola elektrina. To isté platí pre cesty. Ale e, problémom je, že jednoducho už e, v týchto oblastiach nie je e, to sociálne pohybo, ktoré tam bolo predtým. Niektorí odišli do zahraničia alebo z iných dôvodov teda nie sú, takže medzičasom sa narodili nové generácie, takže musíme nechať tejto veci trošku čas, aby sa to vytvorilo nejaké sociálne pohybo. Niektorí z týchto ľudí dostávajú e, tiež z diaspory e, podporu. To je dobré, nehovoríme nie tomu, ale niektorí z mladých to tiež využívajú iba na nákup e, nápojov a drog. To tiež treba riešiť. Máme v niektorých častiach krajiny drogový problém, teda na juhu. Nikdy sme to nemali na severe. To musíme riešiť, to je vážny problém pre nás. Tí, tí ktorí neodišli z Jaffny, žijú v, niek- v iných častiach Sri Lanky ako e, v Kolombe, takže ako ich primiť tomu, aby sa vrátili naspäť? Niektorí z diaspory investujú, ale neinvestujú do Jaffny. Takže musíme sa snažiť ich nejako príjmať, aby investovali do Jaffny. Takže to ďalší problém je, že sa tam úplne stratila miestna ekonomika. Musíme naštartovať ekonomiku. V Džafne nie, nie sú žiadne peniaze, žiadna ekonomika, nie sú tam ľudia. A preto by sme chceli požiadať o podporu aj Európsku úniu a USA, aby nám pomohli e, s určitým balíčkom nielen pre východ, ale aj pre sever, príďte sa na to pozrieť. Je potrebný špeciálny balíček pre e, Jaffnu. Naše e, možnosti sú obmedzené. My musíme splácať e, úvery predchádzajúceho režimu. Je ťažké nájsť teda zdroje vo vnútri. Musíme nájsť zdroje, ktoré by prišli zvonka pre obnovu Jaffny. Ak budú ľudia mať peniaze v rukách, ľahšie sa budú budovať nové domy a ľahšie bude všetko rozbehnúť. Takže potrebovali by sme určitú sumu na naštartovanie e, Jafny a preto by som vás chcel požiadať o pomoc, e, o iniciatívu Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Viem, že vy ste e, tiež v zložitej situácii, ale za takéto pomoci by sme mohli túto situáciu naozaj navždy vyriešiť. A potom vystáva otázka ľudských práv Diskutujeme teraz o, o pozorovateľoch na súdoch, obzvlášť pokiaľ ide o, o teda nie tie obvyklé e, domáce prípady, ale aké e, právomoci majú mať títo pozorovateľia, aké e, dokumenty môžu sledovať. Každý môže prísť sledovať súdne konanie, v tom nie je problém, ale práva pozorovateľov sa musia E, špecifikovať, o tom sa tiež práve diskutuje. No a pokiaľ ide o zákon pre boj proti terorizmu, máme tu zákon o prevencii terorizmu, kde sme skopírovali legislatívu Spojeného kráľovstva v 74. roku. A vyvíjalo sa to následne nariadeniami o národnej bezpečnosti Momentálne nikto nie je z týchto dôvodov eh, v odneti slobody. Chceme eh, teraz vytvoriť nový zákon. 17 eh, zainteresovaných strán sa podpísalo k tomuto novému systému. Je to teda biela kniha zatiaľ bude sa tým zabrať príslušný e, výbor, potom aj e, asociácia Sri Lanky a podobne. Takže táto biela kniha nie je finálna pozícia. Ide o odporúčania výboru a určite sa to pozmení aj na skupine ministrov, aj e, expertov, ktorí Eh, v tejto oblasti pôsobí, ale máme tu jedného z expertov, ktorý na tomto pôsobí, eh, takže poprosím ho o špecifikáciu. Veľa krajín nám poskytlo pomoc eh, pomocou OSN a výkonného riaditeľstva OSN pre boj proti terorizmu tri osoby nám intenzívne pomáhajú pri návrhu textu. Biela kniha sa vlastne teda diskutuje, vytvára e, v súčinnosti z OSN a e, to je vlastne v dialogu s e, výborom pre dohľad aj s občianskou spoločnosťou. A pokiaľ ide o zadržiavané osoby, máme ich ešte stále 5, ale to sa zmení do konca tohto mesiaca po oktobri to, to číslo bude predstavovať nula. Potom je 11 e, e, trestných e, konaní, ktoré sa ukončili. Budú tu potrebné rozhodnutia. 96 obvinenie na Vysokom súde pôjde aj pre tých, ktorý, e, ktorým bola ponúknutá rehabilitácia. Keď vláda začala pôsobiť v roku 2015, e, tieto počty boli veľmi vysoké. My sme prešli procesom a tí, ktorí mohli byť e, prepustení, ktorí boli vlastne pre miniálne veci zadržiavaní, tých sme prepustili, iní sme ponúkli rehabilitáciu, niektorí nechceli ísť cestou rehabilitácie tí chceli ísť, ísť e, cestou súdneho konania, a to je tých 96. Medzi nimi sú mnohí, ktorí e, veľa e, času už strávili v hodnotí slobody. Bude naozaj maximálne maximálne tresty. Myslím, keď vaša delegácia navštíví Kolombo, bude sa môcť stretnúť aj so, s so ľudskoprávnymi skupinami. No a k ekonomike teraz. E, e, prínosy konca vojna sa nedostali e, priamo k ľuďom, pokiaľ ide o ekonomiku. Chceme zabezpečiť agregovaný dopyt sa zvýšil, inflácia sa znižila. Ľudia e, jednoducho e, nepocitili zlepšenie teraz. Musíme pracovať na našej ekonomike. E, celkový príjem krajiny bol 11 HDP. A predtým to bolo 70. Takže toto je jeden z problémov. Chceme zlepšiť e, zbieranie e, e, daní, riešiť deficit. Máme naše ciele do roku 2020. Exporty utrpeli aj v tomto handrkovaní sa z EÚ, že nechceme GSP+, plus My sme e, e, stratili konkurencieschopnosť v oblasti exportu. Turizmus e, sa rozvinul na Sri Lanke. Celý ekonomický náš program teraz má za cieľ posilniť naše poslanie vlasti exportov. Európske trhy sú pre nás veľmi dôležité. Zrušil sa tu zákaz v oblasti rybolovu je teraz viac e, tuniakov na európskych e, trhoch. Takže situácia je teraz zmenená, ale snažíme sa teraz posilňovať našu konkurencieschopnosť, aj pokiaľ ide o čínsky, indický, singapurský trh. A toto sú všetko programy, ktoré príjmame. Niektoré E, z nich sa teda rozbiehajú. A potom je tu jedna cesta čínskej iniciatívy. E, tam sú investície do jednej veľmi e, chudobnej oblasti na Sri Lanke a s zvyšujúcim sa rozvojom určite bude príťažlivejšia pre priemysel, pre turizmus, aj plantáže, budú mať viac pracujúcich severné, severozápadné provincie sa snažíme rozvíjať a takisto aj Kandy. Aj oblasť Kinkomely. E, turizmus bude zohrávať dôležitú uh, úlohu. Turizmus uh, je veľmi čulý na juhu aj v strede krajiny. Reštrukturalizácia poľnohospodárstva si bude vyžadovať e, dlhší čas. Momentálne sú ceny e, dolu, ale e, plantaže nie sú, sa nenachádzajú v dobrom stave. Chceme, aby tu prebehla reštrukturalizácia, ale to, čo teraz robíme, je, že dávame pôdu a prostriedky E, zamestnancom, aby si mohli vybudovať svoje vlastné domy. Nemali, nemali ani piať zeme, ktorá by im patrila doteraz. Teraz im poskytujeme e, pôdu, stavebnú pôdu a e, vybuduje sa v budúcich 4-5 rokoch 30 tisíc domov. Niektorí z nich budú teda môcť z tých čajovníkových plantáží sa presťahovať do vlastných obydlí. Otázkou je, ako pokračovať ďalej, ako im zabezpečiť lepšie eh, ceny, aby títo ľudia nestratili eh, svoje živobytie. Ide aj o zvyšovanie vzdelania. Boli len dve eh, školy doteraz v, v celej tej oblasti, kde boli plantáže. Ďalej Máme 13 rokov povinnej školskej dochádzky. A oni potom zostanú v tejto oblasti a poskytujeme študentom tablety, pôžičky, aby si mohli zakúpiť počítačové vybavenie. Takže my im poskytujeme možnosť získať laptopy a potom majú povinnú výučbu angličtiny. Pokiaľ ide o vlastníctvo pozemkov, tak viete, že od 30 rokov minulého storočia bola pôda zapožičiavaná drobným rolníkom a teraz meníme legislatívu v tom zmysle, aby sa E, z nich stali skutoční a držiteľia týchto pozemkov a pôdy. Boli k tomu vypracované náležité dokumenty. Ďalej sa zameriavame na chudobné oblasti, kde rátame s mobilitou pracovnej sily, ktorá by sa mala pohybovať. Chceme však zabrániť kolapsovým stavom. Do poľnohospodárstva patrí takisto aj rybolov. a v niektorých oblastiach poľnohospodárstva sme už sebestační a samozrejme v iných oblastiach sa o to snažíme. Ďalej otázka Komenvalsu. Asi 40 nášho vývozu na jednotný trh ide do Spojeného kráľovstva a obávame sa toho, ako to bude vyzerať po Brexite. Signály z britskej ekonomiky nie sú až také dobré. Hlavné tovary smerovali na trhy e, pre spotrebiteľov s nižšími príjmami a išlo tu potom aj o čaj. Táto situácia bude mať určite dopad a my iste vítame európske investície. A to je tá ďalšia oblasť. A potom sú tu súdne vyhlásenia z roku 2013 po stretnutí v Kolombe je potrebné, aby sme pestovali užšie vzťahy v oblasti obchodu a investícií. Už sme o tom s Johnom diskutovali o tom, ako e, usporiadať e, vzťahy v oblasti obchodu a investícií v oblasti Commonwealthu, ale to budeme musieť so Spojeným kráľovstvom prebrať až po uplatnení článku 50 Máme veľa krajín, ktoré čakajú na to, aké stanovisko zaujme India, Singapur, najväčšie africké krajiny. Možno bude dobre obrátiť sa potom na špecialistov, ktorí by nás informovali o tom, ako postupovať v roku 2019. Určite to nebude ľahké, pretože Spojené kráľovstvo sa zameriavalo najmä na hodnotový základne len na obchod, takže boli tu také zvláštne obchody napríklad s Austráliou, Čínou, Indiou. Tieto krajiny majú aj svoj vlastný trh Východná Afrika, Západná Afrika, tam je rozdiel. Kanada, tí sa snažili vyrokovať dohodu s Európskou úniou. Čiže určite to bude dlhodobý projekt a nie krátkodobý. V rámci toho riešime záležitosti Indického oceánu. Tam je zase vplyv Británie a Commonwealthu. Veľmi radi by sme disponovali skupinou na vysokej úrovni, ktorá by sa touto problematikou zaoberala a poskytla nám spätnú väzbu. To však nebude určite ľahké. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán premiér, za vyčerpávajúce odpovede na otázky, ktoré tu zazneli. Nás samozrejme zaujímajú všetky tieto veci Európsky parlament tiež zohráva svoju úlohu aj e, v otázke GSP+, pri poskytovaní týchto preferencií, e, pri monitorovaní, sledovaní. Tomu sme sa e, venovali už aj v prípade Pakistanu. Čiže parlament aj v tejto oblasti naozaj má kľúčový záujem. My veríme, že e, zmeny, ku ktorým došlo a pokrok, na ktorom pracujete, že to všetko vo vašej spoločnosti zakotví a že to bude slúžiť e, všetkým menšinám a všetkým komunitám. E, dúfam, že to bude mať dlhodobý dopad. Ďakujem vám Ďakujem aj vášmu sprievodu, ministrovi pre právny štát. Ďakujem pani Lambert za to, že ste s nami tento priestor zdierali. Ste vždy vítaná v našom výbore. A teraz chcem pripomenúť našim kolegom, že nasledujúca schôdza bude 23. o 20.30 v Štrasburgu po debate o Iráne a potom 7. a 8. novembra v Bruseli. Ďakujem.